A potom, čo sme v Európe zbúrali múry, ktoré nás rozdeľovali a spojili ešte dlho pred vznikom hospodárskej menovej únie. Sme mali veľké kultúrne dedictvo aj v oblasti filmu. Je to kultúra, ktorá nás zjednocuje. No a tým sme Európania. Sme jediným kontinentom sveta, jediným parlamentom sveta, ktorý udeluje takúto cenu. Týždňa ste mali možnosti eh, pozrieť si. Tieto tri filmy majú eh, titulky v 24 jazykoch, eh, boli odvysielané v 28 členských krajinách EÚ, boli diskusie v 46 rôznych mestách, no a, a program Kreatívna Európa Európskej komisie tomu prispel. Za to veľmi pekne ďakujem. No a autorov a režisérov, tu máme teraz, ktorí mohli sa porozprávať s verejnosťou. Ja by som chcel poďakovať teraz všetkým tvorcom, ktorí sú tu medzi nami na plene pri návštevách kina. Vidíme už len ten záverečný produkt, ale v každom prípade je dobre nezabúdať na to, že to je výsledok práce, vášne a veľkého nasadenia aj tvorcovia tiež podstupujú niekedy veľké riziko. Dôležité je tu vyzdvihnúť aj odvahu venovať sa témam, ktoré nie sú pohodlné. Diskusia o politickej aktualite, zobrazenie boja za slobodu, a ide tiež o slobodu prejavu, ide o povinnosť Európskeho parlamentu a záväzok Európskeho parlamentu s ohľadom na smernicu o autorských právach. No a ja vyzývam tiež národné štáty, aby túto smernicu čo najrýchlejšie prijali. V rámci ceny Lux sme spoznali týchto tvorcov, na to sme veľmi hrdí. Nech žije sloboda prejavu, nech žije kino a európsky film. Našim autorom a režisérom želám všetko najlepšie. Všetkým, ktorí sú tu dnes medzi nami. Questa è la busta. No a vidíte, to je tá dôležitá obálka. A No a cenu získá film God Exists, Boh existuje. Jej meno je Petrúnia ona Stroga Mitevská. I actually I prepared something. Ďakujem pekne. Ja som si niečo pripravila. Buďte prosím trpezliví. Je to skutočne veľmi vzrušujúci moment. Takže Petrúnia Petrúnia je jej odvaha a odpor sa dotýka veľkého množstva srdci, ale v konečnom dôsledku je to aj snaha o spravodlivosť, ktorá sa nás hlboko dotýka. Mňa macedonskí politici vždy kritizujú, že moje filmy sú príliš politické. Je to pravda, ja som autorkou ktorú zaujíma, zaujíma spoločnosťou a myslím, že je mojou povinnosťou vyjadrovať svoj názor a hovoriť o veciach, o ktorých nikto nehovorí, pretože ako môžeme vybudovať um, lepšiu budúcnosť, keď nebudeme mať odvahu. No a na to, aby sme to urobili, musíme dostať priestor, vyjadrovať slobodne naše názory. No a na tomto mieste vyzývam vás, politikov, v mene tvorcov a autorov zo všetkých kútov Európy, aby ste zaistili naše základné ľudské právo, slobodu prejavu a slobodu slova. Oleksen... Hm, včera tu bol Oleg Sencov. Tento človek strávil 5 rokov vo vezení. No a to by nemalo byť prípustné vo svete, v ktorom dnes žijeme. No a v tomto spočíva náš spoločný boj, náš tvorcov, umelcov, vás, vás politikov. A to je zachovať našu slobodu, slobodne sa vyjadrovať a vyjadrovať sa bez strachu. Ja som žena, som z Severného Macedónska, som Európanka No a ja som presvedčená o tom, že budúcnosť Európy spočíva v solidarite, inklúzii a nie v exklúzii. Je suis, je suis une femme. Som žena, som macedončanská, som európanka a budúcnosť Európy se, to je solidarita. A začlenenie a nie vylúčovanie. Ďakujem. Oh, no, a no, mali by sme pokračovať, pretože sú tu tiež než ďalší výťazí. Áno, máte čas na mnoho fotiek, pretože dnes tu nemáme len jedného víťazu. Gratulujem Petruny. mne sa ten film veľmi páčil, ale máme tu troch víťazov s nami. Takže myslím, že druhým výťazom alebo výťazom je tiež Cold case Hamashort, Congratulations. Cold case Hamashort, Gratulujeme. don't leave... No prosím, ešte neodchádzajte, pretože je tu ešte aj tretia cena, tretie víťaz. Je to vynikajúci film. Viem, že sa o tom veľa hovorilo aj tu v parlamente. No a tretiu cenu dostáva, asi už tušíte, kto to je, The Realm. A chcel by som požiadať Rodrigo Sogora, aby si ju prišiel prevziať.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 už sme teraz bez systému.